So, meine Damen und Herren. Takže dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v našom rokovaní a budeme najprv hlasovať, ale skôr ako budeme hlasovať, mám ešte jedno oznámenie. Zo skupiny EPP som dostal návrh na vymenovanie pána Gonzalesa Ponca do rozpočtového výboru. Pán González Pons bude na miesto pána Carlosa Itugria. Chcem sa spýtať, či máte námietky. Nie, takže toto vymenovanie platí. Dámy a páni, prejdeme teraz k hlasovaniu o pracovnom programe komisie na rok 2016. A je to spoločný návrh na uznanie